Dobré ráno všetkým, ak sa chcete usadiť, tak by sme mohli začať s hlasovaním. Bola som informovaná, že pán Bušoj bude rátaný a potom nás poinformujete, ak e, teda e, vaša karta bude tu. Máte hlasovacie karty? Dobre, takže prvý bod na programe je hlasovať o návrhu uznesenia povolenie pre určité použitia dichromatu sodného podľa nariadenia 1907 z roku 2006. Je to elektronické hlasovanie. Hlasuje sa. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. E, pán Dušo sa zdržal a je to prijaté. The second one. Potom druhý bod. Návrh stanoviska eh, k návrhu nariadenia, eh, ktorým sa stanovuje program pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE a zrušuje nariadenie z roku 2013. Začali by sme identickými pozmeňovacími návrhmi eh, Regi 22. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme. Otváram hlasovanie. Takže socialisti sú rozdelení. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 164. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 165 za. Takže to je... Um, to sa ruší. To isté Regi 23. Kompromisný návrh 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 168 za proti, zdržali sa zamietnuté. Regi 25, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Regi 27 a 42 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 169 za, proti zdržali sa zamietnuté, 170 za, proti zdržali sa pri, zamietnuté, 171 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 8, kompromisný návrh 8 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromisný návrh 16 za, proti, zdržali sa prijaté. Strana 8, pardon, strana 6. Kompromisný návrh 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 188 189 za, proti, zdrali sa zamietnutí. 201 a Regi 22, kto je za, proti, zdrali sa zamietnuté. 202 za, proti, zdrali sa zamietnuté. Kompromisný návrh 17. Preveríme. 202. E, otváram hlasovanie. Pán Bušo, máte kartu? Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Kompromisný návrh 17 za, proti zdrali sa prijatý. Strana 11, Regi 36, za, 36, za, proti zdrali sa zamietnuté. 244 za, proti 244 preveríme, otváram hlasovanie. 244 uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 245 245 247 kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 246 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Regi 37, Regi 31 za, 249 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Regi 38 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 28 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh 18 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 20 za, proti zdržali sa prijatí. 264 za, 264 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 266 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 267 za, proti, zdržali sa prijatí. 271 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa prijatí. 273 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 275 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 274 za, proti, zdržali sa zamietnutí 276 za, proti, zdržali sa prijatí 277 za, proti, zdržali sa, zelení boli za, preveríme. Ehm. Uzatváram hlasovanie. A je tu prijatá. Kompromisný návrh 19 za, proti zdržali sa prijaté. Strana 18. We vote on two. Hlasujeme 256 a Agri 26. Kto je za? Proti zdržali sa zamietnuté. 300. ale za boli EPP a ECR. Takže otváram hlasovanie. Tu uzatváram hlasovanie a je to zamietnuté. Ospravedlňujem sa, bol to váš pozmeňovací návrh. Pani Sajbrík, ja som hlasovala za. Takže 300. Kto je za? 300 proti, zdržali sa zamietnutí. 301 a Agri 30. Kto je za? Preveríme to. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. S jedným rozdielom je to zamietnuté. 302, kto je za, proti, zdrali sa, zamietnuté. 36 za, proti, zdrali sa, Preveríme. 36. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to prijaté e, s rozdielom jedného hlasu. Zaujímavé. Regi 48. Kto je za? Proti 38 za, proti zdržali sa zamietnutí. 303 za, proti zdržali sa prijatí. 304 za, proti, preveríme, 304, otváram hlasovanie. Je to, je uzatváram hlasovanie. Prijaté, rozdiel jeden hlas. Väčšiny sa menia v tom rozdieli e, v závislosti od pozmeňovacieho návrhu. To je zaujímavé. Dobre, strana, teraz sme na strane 21. 326 in favor. 326 za, proti. E, povedala by som, že je to zamietnuté, ale preveríme. Otváram hlasovanie. Ja uzatváram hlasovanie. E, takže um, 13. Uh, budget 13. Kto je za? Takže jedno hlasovanie, kto je za budget 13, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromisný návrh 21 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 22 za, proti, zdržali sa prijatí. Regi 51 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 333, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 3 nie. Kompromisný návrh 23, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 339 za, proti, preveríme. 339. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. 340. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 341. Za, proti, zdrali sa, zamietnutý. 342. Za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 343 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 344 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 345 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 346 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 347 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 348 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromisný návrh 10 za, proti, zdržali sa, prijatí, 351 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 352 za, proti. Preveríme. 352. Otváram hlasovanie. Ja, but, uh, eh, is ECR uh, eh, bolo za, to ma zmiatlo a teraz hlasujete proti. Takže hlasovali ste za. Dobre, uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté o jeden hlas. Kompromisný návrh 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 356 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 357 za, proti, zdržali sa, preveríme, 357. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie a je to zamietnuté. 358 za, proti, zdržali sa, prijaté. 359 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 65 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 66 za, proti, zdržali sa, pri, za, zamietnuté. 67 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 68 za, proti, zdržali sa. Preveríme. Mne sa zdalo, že to bolo prijaté. Nie všetci ste zdvihli ruky. Dobre, uzatváram hlasovanie a je to prijaté. Kompromisný návrh 1 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. 80 za, proti, zdržali sa, preveríme. The vote is closed. Adopted. Compromise 3 in favor. Against abstentions adopted. Compromise 4 in favor against abstentions adopted 87 in favor against 87 za proti zdržali sa prijaté kompromisný návrh 5 za proti zdržali sa prijatý Regi 4 za, proti zrali sa zamietnutí 97 za, proti zrali sa zamietnutí Budget 4. Za, proti, zdržali sa, prijatý. 98 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Regi 7 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 6 proti, zdržali sa, e, prijatý. Kompromisný návrh 6 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný návrh 7 za, proti, zdržali sa, prijatý. 107 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromisný návrh 11 za, proti, zdržali sa prijatí. 120 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 121 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Agri 11 za, proti, zdržali sa prijatí. 123 za, proti, zdržali sa. Kto je proti? adopted. Thank you. Prijaté. <clears throat> Kompromis 12 za, proti zdržali sa prijatí. 136 za, proti zdržali sa prijatí. Regi 15 za, proti zdržali sa zamietnutí. 138 za, proti zdržali sa zamietnutí. 15 za, proti, zdržali sa, prijatí. 139 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijatí. 156 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 149 za, proti, zdržali sa, prijatí. Regi 18 za, proti, zdržali sa prijatí. 150 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 17 za. A ak 203 prijatý, ale 203 nebola prijatá, takže 17 kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 153 za, proti, zdržali sa zamietnutí 155 za, proti, zdržali sa prijatí Regi 19 za, proti, zdržali sa zamietnutí Regi 20 za, proti, zdržali sa zamietnutí 157 za, proti, zdržali sa zamietnutí 158 za, proti, zdržali sa zamietnutí 159 za, proti, zdržali sa zamietnutí 160 za, proti, zdržali sa zamietnutí 161 za, proti, zdržali sa, to si overíme, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené, ako som povedal, bolo to prijaté dvoma hlasmi. 63 za, proti, zdržali sa zamietnutí. A teraz záverečné elektronické hlasovanie. Hlasujte, prosím. Ukončené. A bolo to prijaté. Ďakujeme pekne. A teraz budeme hlasovať o návrhu stanoviska v návrhu o Európskom fonde pre a rybolov. A začneme pozmeňujúci návrhom 117, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí 118 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 6 za, proti, zdržali sa, 6 si overíme, hlasujte prosím. A hlasovanie ukončené a bolo to zamietnuté rozdielom jedného hlasu. 124 za, proti, zdržali sa prijatí 119 za, proti, zdržali sa prijatí 7 za, proti, zdržali sa zamietnutí 120 za, proti, zdržali sa zamietnutí 121 za, proti, zdržali sa zamietnutí 122 za, proti, zdržali sa zamietnuté 123 za, proti, zdržali sa zamietnutí, prijatí. 8 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 125 zamietnutý, 126 za, proti, zdržali sa prijatí. 9 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 129 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 127 za, proti, zdržali sa prijatí. 128 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 10 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 130 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 131 za, proti, zdržali sa prijatí. 11 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 132 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 133 za, proti, zdržali sa prijatí. 134. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnutí. 135. Hlasovanie unblock C. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnutí. 136 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 137 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 139 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 140 za, proti, zdržali sa prijatí. 141 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 142 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 143 za, proti, zdržali sa prijatí. 146 za, proti, zdržali sa prijatí. 147 za, proti, zdržali sa zamietnutí 148 za, proti, zdržali sa prijatí 149 za, proti, zdržali sa prijatí 150 za, proti, zdržali sa prijatí 151 za, proti, zdržali sa prijatí 152 za, proti, zdržali sa prijatí 153 za, proti, zdržali sa prijatí 12 za, proti, zdržali sa, to si overíme. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. No, bolo to prijaté. 154 za, proti, zdržali sa prijatí 155 za, proti, zdržali sa prijaté 157 za, proti, zdržali sa, to si overíme, myslím, že to bolo prijaté, ale nezdvihli ste ruky. A je to uzavreté. A bolo to prijaté jedným hlasom. 13 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 158 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 159 za, proti, zdržali sa. Pán Dansa, ako ste hlasovali za? Dobre, takže to je oddelené hlasovanie rozhlas, socialisti sú rozdelení, takže musíme z toho veriť. 159. Hm. Hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. Rozdielom jedného hlasu. 160, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnutý. 161 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 162 za, proti, zdržali sa. To si overíme. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. 163 je bezpredmetný. 14 za, proti, zdržali sa prijatí 15 a 164 za, proti, to nemôže byť aj za, aj proti naraz. Takže ešte raz, kto je za tento pozmeňujúci návrh, proti, zdržali sa zamietnutí. 165 za, proti, zdržali sa nezamietnutý. 166 za, proti, zdržali sa prijatí. 16 a 168 za, proti, to si overíme, hlasujte. Hlasanie otvorené, hlasujte prosím. Hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. 169 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 170 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 171 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 172 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 173 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 174 za, proti, zdržali sa prijatí, 175 za, proti, zdržali sa prijatí, 176 za, proti, zdržali sa prijatí, 177 za, proti, zdržali sa prijatí, 17 za, proti, zdržali sa prijatí. Si to overíme, dobre, overíme si to, hlasujte prosím. Hlasovanie je ukončené. EPP boli rozdelení. No vidím. No, takže bolo to prijaté rozdielom jedného hlasu. ste hlasovali v troch hlasovaniach minimálne proti, alebo teda v troch prípadoch proti, ale teda bolo to prijaté 178 za, proti, zdržali sa zamietnutí 179 za, proti, zdržali sa zamietnutí 180 za, proti, zdržali sa zamietnutí 18 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 181 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 182 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 183 za, proti, zdržali sa, to si overíme, 183. 183 Hlasovanie je ukončené. Prijatý. 184 za. Proti. zdrali sa prijatý. 185 za. Proti. Zdržali sa prijatý. 19 za. Proti. No to je teda kombinácia. Takže overíme si to. 19 si overujeme. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté rozdielom jedného hlasu. Dnes, to je veľmi komplikované, 20 kto je za, proti zdržali sa zamietnutí. 186 za, proti zdržali sa prijatí. 187 za, proti, zdržali sa, zelení sa zdržali, takže si to overíme. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. 21 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 188 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 190 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 191 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 22 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 192 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 23 za, proti, PP som nevidela, takže si to overíme. Hlasujte. Hlasovali všetci a bolo to prijaté. 24 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 25 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 195 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 26 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 196 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 197 za, proti, zdržali sa prijatí 198 za, proti, zdržali sa EPP za, takže to bolo prijaté 199 za, proti, zdržali sa zamietnutí 200 za, proti, zdržali sa zamietnutí 201 za, proti, zdržali sa. To si overíme. Hlasovanie otvorené. Hlasujte prosím. A ukončené. A bolo to prijaté. 202 za, proti, 202, Alde je za, takže to bolo prijaté. 203 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 204 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 205 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Hlasovanie en blok D. 206 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 207 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 208 za proti, zdržali sa prijatí 209 za, proti zdržali sa zamietnutí 27 za, proti zdržali sa zamietnutí 210, to hlasovanie unblock, to je za, proti zdržali sa zamietnutí 211 za, proti zdržali sa zamietnutí 213 za, proti zdržali sa prijatí 215 za, proti zdržali sa prijatí 28 za, proti zdržali sa zamietnutí 216 za, proti zdržali sa zamietnutí 217 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 218 za, proti, zdržali sa prijatí. 29 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Hlasovanie A blok F 219 za, proti, zdržali sa prijatí. 224 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 225 za,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 proti, zdržali sa zamietnutí 39 za, proti, zdržali sa prijatí 40 za, proti, zdržali sa prijatí 41 za, proti, zdržali sa zamietnutí 42 za, proti, zdržali sa zamietnutí 43 za, proti, zdržali sa prijatí 46 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 48 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 49 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 50 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 52 za. 51 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 52 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 53 za proti, zdržali sa prijatí. 54 za, proti, zdržali sa prijatí. 55 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 56 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 57 za, proti, zdržali sa prijatí. 58 za, proti, zdržali sa prijatí 59 za, proti, zdržali sa prijatí 60 za, proti, zdržali sa prijatí 61 za, proti, zdržali sa prijatí 1 za, proti, zdržali sa zamietnutí 64 za, proti, zdržali sa zamietnutí 65 za, proti, zdržali sa zamietnutí 66 za, proti, zdržali sa prijatí 2 za, proti, zdržali sa prijatí 67 za, proti, zdržali sa prijatí 68 za, proti, zdržali sa prijatí 69 za, proti, zdržali sa zamietnutí za, proti, Vydržali sa, to nebolo úplne jasné, ale takže overíme si 17. Sedemdesiat, hlasujeme o 70. A hlasovanie, hlasovali všetci. Je to ukončené a bolo to prijaté. 71, er kto je za? Proti. Zdržali sa EKR. Je za. Tak si overíme, hlasujeme, hlasujte prosím. Bolo to ukončené. Bolo to zamietnuté rovnakým počtom hlasov. 72 za, proti, zdržali sa, si overíme, kár nenaznačilo nič. No to ukončené. Bolo to prijaté. hlasovania nemáme toľko hlasov, takže vlastne poriadne 73 za, proti, zdržali sa zamietnutí 74 za, proti, zdržali sa prijatí 75 za, proti, zdržali sa prijatí 76 za, proti, zdržali sa zamietnutí 77 za, proti, zdržali sa prijatí 78 za, proti, zdržali sa prijatí 79 za, proti zdržali sa zamietnutí, 80 za, proti zdržali sa zamietnutí, 81 za, proti zdržali sa, to si overíme, hlasujte. Hlasovanie ukončené a bolo to zamietnuté. na návrh 3 za, proti zdržali sa zamietnutí, 82 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 83 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 84 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 4 za, proti, zdržali sa, to si overíme. Hlasujte. But I think it's rejected, yeah. Zdá sa, že to je zamietnuté. A je to predsa len zamietnuté. 85, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 86 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 87 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 88 za, proti, zdržali sa prijaté. 89 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 90 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 91 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 92 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 93 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 95 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 96 za, proti, zdržali sa prijaté, 97 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 99 za, proti, zdržali sa zamietnuté, stovka za, proti, zdržali sa prijaté. 101 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 102 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 104 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 105 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 106 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 107 za, proti, zdržali sa prijaté. 108 za, proti. Zdržali sa. Overíme si 108 elektronickú. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Zamietnuté. To bola 108, 109. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatá. 110 za, proti. Zdržali sa zamietnutá. 111 za, proti zdržali sa zamietnutá, 112 za, proti, zdržali sa prijatá, 113 za, proti, zdržali sa zamietnutá, 114 za, proti, zdržali sa zamietnutá, 5 za, proti, zdržali sa prijatá, 115 za, proti, zdržali sa prijatá, 116 za, proti, zdržali sa prijatá. Záverečné elektronické hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Teraz máme kratší zoznam hlasovací. Ide o kompromisy. Ďakujeme, pán Piekar. Budeme hlasovať o návrh stanoviska o všezahrňajúcej priemyselnej politike Európskej únie je v oblasti umelej inteligencie. 21 za, proti, zdržali sa prijaté. 29 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 4 za, proti, Ja myslím, že štvorka je prijatá, ale overíme si to elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Je to kompromis. Overujeme hlasovanie elektronicky. Končím hlasovanie. A je to prijaté. V poriadku. 37. Kto je za kompromis 37? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 38 za, proti. Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. 39 za, proti. Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutý. Kompromis 5. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 45 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 48 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 46. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 47 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnutý. 49. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 50 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zelený. Ste za? Prijatý. 52. Je to hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania prijatá. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnutá. Kompromis 6, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijatá. 51 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnutá. 56, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijatá. 57 za, proti, zdržiavajú sa prijatá. Kompromis 1. Kto je za, proti? Kto sa zdržiava? Kompromis prijatý. Z návrh 6. Za, proti? Kto sa zdržiava? Prijatý. Návrh 7. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 8. Za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 9. Za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Kompromis e, za, proti, kto sa zdržiava zamietnutý. 14 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutý. 15 za, proti, zdržiavajú sa, prijatý. 16 za, proti, zdržiavajú sa, prijatý. 17 za, proti, zdržiavajú sa, prijatý. Kompromis 3 za, proti, zdržiavajú sa, prijatý. 24 za, proti, zdržiavajú sa, prijatý. 25 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutý. 26 za, proti, zdržiavajú sa, prijatý. 27 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutý. Záverečné elektronické hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Hlasujeme o správe o prijatí pozmenujúcich návrhov o porovnávacích parametroch, ktoré sa týkajú uhlíka. Pozmenujúci návrh 1 za, proti. Overíme si. Návrh 1. Elektronicky hlasujte, prosím. Končím hlasovanie a je to prijaté. 25, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. Overíme si 25. -ku. Končím hlasovanie. Prijaté. 27. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? prijaté. 30. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 31 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 32 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 33. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 34 za proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté, 36 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté, 35 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté, 37 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté, 38 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté, 40 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté. 41 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 42 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 43 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 44 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 45 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 46 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Pani Pietikainen až po 58. Mohli by sme to hlasovať ako jeden blok? Je to konzistentný na, na vašom zozname? Takže, pani Pietikainen, kto je za? Proti? Zdržiavajú sa hlasovania. Všetky sú prijaté ako jeden blok. Dvojka, kto je za? proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté, trojka za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté, štvorka za, proti, kto sa zdržiava zamietnutý, návrh 5 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnutý, 6 za, proti, zdržiavajú sa hlasovania, prijatý. Máme tu pána Flanagena, takže sedmička, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté, od 9 po 15 súhlasíte? Nie, od 8 po 15 opravuje sa predsedajúca. Hlasujeme ako jeden blok. Kto je za tento blok proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 14. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. A teraz 16 za, proti, kto sa zdržiava? Prijaté, 17 za, proti, kto sa zdrieva hlasovania prijaté, 18 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté, 20 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté, 21 za, 22 a 23. Budeme hlasovať ako blok. Za. Proti. To sa zdržiava hlasovania. Prijaté. Záverečné elektronické hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte, prosím. A toto hlasovanie končí. Je to prijaté. Hlasujeme o dôležitej správe o reformnej podpore, o programe reformnej podpory. Máme tu pána Flanagana, ktorý je tu veľmi aktívny, takže povedzte mi, či mám e, o jeho návrhoch hlasovať blokovo. 34, kto je za? Proti. Kto sa zdržiava? 35 za, proti, kto sa zdržiava? Zamietnuté. 36, prvá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovanie Zamietnuté. Druhá časť, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si druhú časť elektronicky. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 37. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 38. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 39. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si 40 elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 41 a 42 to je za tieto dva. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 43. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 44. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 45. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 46. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 47. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 48. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 49. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 52, 60 až po 61 blokovo. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 62. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Jednotka, dvojka a trojka, úvodné ustanovenia, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. Štvorka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. Šestka za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 5, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 7 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté Zamietnuté 8 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. 11 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 12 a 16, nie. 12 až 15, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 16 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 17 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 18 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 19 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 20 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 21 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 22 za proti, kto sa zdržiava hlasovanie, zamietnuté, 23 za proti, kto sa zdržiava hlasovanie, zamietnuté, 24 za proti, kto sa zdržiava hlasovanie, zamietnuté, 25 za proti, kto sa zdržiava hlasovanie, zamietnuté, 26 za proti, kto sa zdržiava hlasovanie, zamietnuté, 27 za proti, zdržiavajú sa zamietnuté, 28 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté, 29 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté, 31. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 32 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 33 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Hlasujeme o záverečnom stanovisku elektronicky. Nech sa páči. Vote is closed and it is adopted. Je to prijaté. A posledné hlasovanie tohto zasadnutia budeme hlasovať o správe vo forme pozmenujúcich návrhov. Týka sa to označovania pneumatík, čo sa týka efektívnosti palív, Budeme hlasovať o 28. Kto je za? Proti. Zdržiavajú sa. Prijaté. 29. Kto je za? Proti. Zdržiavajú sa. Zamietnuté. 30. Kto je za? Proti. Zdržiavajú sa. Zamietnuté. 31 za. Proti. Overíme si 31 elektronicky. Nech sa páči. Končím hlasovanie, je to prijaté. 32. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 33. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 34. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Prijaté. 35 za? Proti? Zelení sú za alebo proti? Prijaté. 36 za. Proti. Zdržiavajú sa. Prijaté. 37 je spolu s 3, 37 za. Proti. Zdržiavajú sa. Prijaté. 38 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Nevidela som vás poriadne. Radšej si 39 overíme elektronicky. 39. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 40. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 41 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 42 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 43 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Jednotka za, proti, To sa zdržiava hlasovania, zamietnuté, 2 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnuté, 3 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnuté, 4 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnuté, 5 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnuté, 6 za, proti, zdržiavajú sa, 6 za, zamietnuté. Oni skoro neste ukázali Takže myslel som si, že ste všetci za 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 10 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 12 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 13 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 14 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 17 za, proti, zdržali sa prijaté, 19 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 20 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 21 až 26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 doktor Tadros, generálny riaditeľ e, Svetovej zdravotníckej organizácie. Bude ceremonia e, podpísania a bude prezentovať globálny akčný plán, ktorý vypracovala VHO o zdraví. Čiže naozaj vás vyzývam, ak neprídete kvôli doktorovi Tadrosovi, tak neviem, čo iné by vás mohlo zaujímať ešte. Čiže počítam s vami, že prídete o 5, ale zároveň budeme hlasovať na začiatku, na úvod, za, na úvod zasadnutia. Takže dobrú chuť.